Tienen sus señorías el acta de la sesión de ayer. Začíname našu schôdzu. Poslanci ste dostali zapisnicu zo včerajšej schôdze. Je to... Ak niekto chce k tomu vystúpiť, e, nech sa páči, a keď nie, tak e,